Takže prosím, posadajte si všetci. Poprosil by som aj spravodajcu. Máte tu všetci svoje hlasovacie kartičky. Wir haben heute eine... Čaká nás jedno hlasovanie o no, ľahkých užitkových vozidlách. A ďalej máme pre bod 10, reindustrializácia Európy na podporu konkurencie, schopnosti a udržateľnosti. No a potom sa uskutoční výmena názorov s našim komisárom pre zdravie, Tóniom Borgom. Takže ak, ak súhlasíte a ste pripravení, začneme. Takže najskôr konsolidovaný pozmeňovací návrh 1. Tam budeme hlasovať Teraz dvihnutím ruky. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Týmto bolo prijaté. A teraz sa prejdeme k konsolidovanému pozmeňujúcemu návrhu 2 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Ďalej trány 11 za. Proti? No, není to úplne jasné, takže budeme hlasovať elektronicky o pozmeňovacom návrhu Trany 11. Dúfam, že všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. A zdá sa, že no, bolo to prijaté. Konsolidovaný návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. To bolo tiež prijaté. Konsolidovaný 4 za. Proti. Zdržali sa. A tiež bol prijatý. Teraz 90, 69 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 96 za. Proti. Zdržali sa. Ten bol zamietnutý. 68 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 67 za proti, zdržali sa, to bolo prijaté. 70, Teda 11, 13 je za, proti, zdržali sa a bolo to prijaté. Teraz stran 14 za, proti, zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže budeme hlasovať o tom elektronicky TRAN 14. Hlasovanie otvorené. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Ist... Hlasovali všetci, bolo to prijaté. ITRE 8 za. Proti. Zdržali sa. No, takže to nebolo jasné. Takže o ITRE 8 budeme hlasovať elektronicky.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 ITRE 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže preskočíme na ITRE 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 81 a tran 16 spoločne za, proti,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 to bolo prijaté. 83 za. Proti. Zdržali sa, to bolo zamietnuté. Tran 18 za. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. Takže prejdeme na 11 a 13 za. Proti zdržali sa prijatí. 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 14 za, proti, tu nebolo úplne jasné, takže o 14 budeme hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. ITRE 1 za. Proti. Zdržali sa. Nebolo to úplne jasné, takže ITRE 1 si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. A teraz preskočíme na 18 a tran 2. Sú identické za. Proti. Zdržali sa. Bolo to zamietnuté. 19 a tran. Za, proti. Bolo to zamietnuté. Teraz prejdeme 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. No už budeme hlasovať o 30, tram 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. To nie je celkom jasné. Takže budeme hlasovať o trojke elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Tran 6 za. Proti zdržali sa zamietnuté, trans 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 39 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže to si skontrolujeme. Číslo 39 si skontrolujeme. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pokračujeme ďalej. 44. Takže 44. Takže tran 9 za. Proti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 prvé záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Samozrejme v elektronickej forme hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. ...45 hlasov za, 3 proti, 8 sa zdržalo. Ďalej záverečné hlasovanie o e, predloženom návrhu legislatívneho uznesenia. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to tiež prijaté. 53 hlasov za, 4 proti, 1 sa zdržal. No a teraz sa pýtam spravodajcu, chcete začať rokovania s radou alebo nie? No z hľadiska veľkej väčšiny za kompromisov by som chcel požiadať výbor, aby mi tento mandát udelili. Dobre, takže Holger Kramer chce ale musíme si overiť, či aj bude môcť. Overíme si to elektronicky. 35 hlasov musí byť za hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A je to jednoznačne potvrdené. Gratulujeme Holger Kramer a ja by som chcel medzi nami privítať skupinu návštivníkov, moje kolegyne z Berlína. Srdečne vás vítam, sedíme vzadu. Bolo vás tu viac, myslel som, že je tu polovica Berlína, ale nie je to tak, takže vítame vás. No a môžete sa ďalej zúčastňovať našeho zasadnutia. Tí, ktorí tu chcú zostať, samozrejme môžu. A tí, ktorí majú trochu iné plány, tak by som vás chcel požiadať, aby ste potichu opustili rokovaciu miestnosť. Thanks. So, es geht jetzt weiter mit die... Dobre, takže budeme pokračovať správou registru reindustrializácia Európy na podporu konkurencieschopnosti a udržateľnosti. Našim spravodajcom je náš drahý kolega Čímanský, no a ten dostane hneď slovo, ale požiadal by som vás o pokojnú atmosféru, aby mohol v kľude predstaviť svoju správu. Chcel by som vás požiadať, aby ste ukončili rozhovory a aby hovoril len kolega Čimanský. Takže nech sa páči. E, Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ďakujem predseda. Dámy a páni, Európska komisia vydala oznámenie o reindustrializácii Európy. Náš výbor má teraz pred sebou úlohu vypracovať k tomu stanovisko, ktoré bude priložené k ďalšiemu stanovisku, ktoré vypracuje výbor pre priemysel. Návrh ste dostali. Mojou úlohou bolo zdôrazniť úlohu európskeho priemyslu pri podpore rastu v Európe, ale tiež pri ochrane pracovných miest. Európska európsky priemysel je jeden z kľúčových prvkov v rámci stratégie pre rozvoj a rast. A ja som si istý, že európska stratégia na podporu priemyslu môže byť vyvážená, pretože na jednej strane spoločnosti môžeme podporovať pri snahe zostať tu na kontinente, ako aj pri nových investíciách. Avšak na druhej strane stratégia môže byť vypracovaná tak, aby obmedzila negatívne dopady priemyslu na životné prostredie. Toto je možné, avšak žiada si to odhodlanie a ochotu všetkých zúčastnených strán. Ja si myslím, že udržateľná priemyselná politika je reálna, samozrejme pod podmienkou, že zaistíme vhodnú environmentálnu politiku. Ak Európa má zostať lídrom v boji proti klimatickým zmenám, nesmieme zabúdať na cenu na cenu, ktorú priemysel teraz platí. Sme svetkami carbon leakage. Oznámenie Európskej komisie hovorí o jasných rozdieloch medzi cenami energií a energie v Európe a v USA ale nevyvodzujú sa z toho žiadne závery. Takže ja odporúčam preskúmať možnosti, hľadať zdroje lacnejšej energie, medzi nimi aj nekonvenčné zdroje ako bridlicový plyn. No a Carbon leakage je tiež dôležitým faktorom pri ochrane životného prostredia. Dobre fungujúci priemysel v Európe je taký zlý pre životné prostredie, pretože dopady sú momentálne menšie v porovnaní s priemyselnými produktami, ktoré sa vyrábajú za hranicami Európy. A to platí tých sektoroch, tých priemyselných sektoroch, ktoré spotrebujú veľké množstvo energie. No a emisie klesli o 8%, hovorím o emisiách CO2, nové technológie, hlavne obnoviteľné zdroje energie, sa nemôžu využívať bez použitia produktov, z energeticky náročných eh, priemyselných sektorov. Napríklad nejaký špeciálny druh skla. No a ja vás žiadam o predloženie pozmenúcich návrhov. Lehota je 15. máj, takže prosím, sledujte návrh, možné zmeny. Je to veľmi dôležité. Niektorí tvrdia, že sme tu Svetyne ochrany prírody, ale náš výbor, no tak náš výbor sa nazýva tou Svetyňou, ale my musíme spolupracovať aj s inými výbormi, výbormi pre priemysel a energetiku. Ďakujem. Áno. No dobre. Títo sú prihlásení, okrem tieňových spravodajcov. Solan und die Kollegin Cortines und Karen Kahnbach. Habe ich jemanden vergessen? Zabudol som vari na niekoho. Chcete nevy spravodajca? Sa zmenilo, no dobre. Takže teraz dostáva slovo. No tak tá tu nie je. Jo Leinen, ktorý zastupuje Judith Merkies. Nech sa páči. Ja, danke, Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať e, kolegovi za e, tú odvedenú prácu, ale neviem si predstaviť to, že by ten návrh, ktorý bol predložený, že by si mohol získať väčšinovú podporu environmentálneho výboru. Jednoducho spomínajú sa tu veci na viacerých miestach, ktoré sú v rozpore s tým, e, na čom sme pracovali počas ostatných rokov. E, veď ochrana životného prostredia má slúžiť ako motor e, pre priemyselný rozvoj a zmenu v priemysle, priemysle nemá to byť vnímané ako brzda ako prekážka, prosto ako negatívny faktor. A takto vykresluje tento návrh. Počas ostatných rokov sme pochopili, že chceme mať energeticky efektívny e, e, priemysel, ktorý je nízkoemisný a e, na to Eh, nám majú poslúžiť inovatívne technológie, nové vývoje v tejto oblasti. Preto som toho názoru, že musíme tento návrh prepracovať. A pozmenujúce návrhy majú pozitívnejšie prezentovať úlohu ochrany klímy, ochrany životného prostredia. E, e, e, uvedomujeme si, že budú určité, bude niečo stať to prechodné obdobie a že skutočne aj tá konkurencieschopnosť Európy bude určité prechodné obdobie na tom horšie. To však ne, nebráni tomu, aby sme koncipovali nejakú politiku do budúcnosti týmto rozhodne e, neodzvonilo nášmu snaženiu e, naopak. Uvedomujeme si, že tie investície si vyžiadajú miliardy, ale e, prinesú lepšiu budúcnosť. Má slovo teraz pán Panajota. Ja som presvedčený o tom, že reindustrializácia Európy je kľúčovou otázkou takáto reindustrializácia musí byť ekologická, e, musí e, vychádzať z inovatívnych technológií. E, čo sa týka bridlicového plynu, čo sa týka systému obchodovania s emisiami, to sú veci, ktorým musíme venovať pozornosť do e, toho ďalšieho hlasovania. Konkurencieschopnosť Európy e, veľmi závisí od reindustrializácie Európy a od životnej úrovne. Thank you. Vielen Dank. Und als nächstes dann der Kollege. Ďakujem. Teraz vás Eichhout e, má slovo. E, za zelených. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho stanovisko, za jeho názor. Určite vás neprekvapí to, že plne ne, e, v plnej miere nesúhlasím e, s návrhom. Môžete teda očakávať pozmenujúce návrhy. A to budú návrhy, ktoré sú v protiklade v mnohých aspektoch k niektorým veciam uvedeným v tomto návrhu. Asi sa zhodneme na tom, že potrebujeme priemyselné od sektor v Európe, ale všetko to stojí na tom, o aký priemysel pôjde, aké e, aké sú tie silné stránky Európy. Demograficky e, máme starnúcu populáciu. Keď sa poobzeráme po svete e, a budeme zvažovať e, naše výhľadky na konkurencieschopnosť, máme starnúce obyvateľstve a ekonomický rast Európy určite bude nižší než tie rozvíjajúce sa ekonomiky, ako je Čína, India. A toto je fakt, na tom nič nezmeníme a my sme región, e, ktorý e, závisí na zdrojoch od inakadiaľ. Sme husto osídlení a nemáme už veľa prírodných zdrojov. Čiže tá budúcnosť Európy e, naznačuje, že nemá veľa, veľa oblastí, kde môžeme byť konkurencieschopný. A núka sa vlastne len jedna oblasť, kde môže byť, byť konkurencieschopný, to je inovácia, čiže ekonomický rast, starnúca populácia, prírodné zdroje, to nie sú tie naše e, e, žoliky z hľadiska e, konkurencieschopnosti. Je to inovácia a nemôžeme dávať do textu e, e, konštatácie, ktoré nie sú pravdivé. Vysoká cena energií sa odvíja od miery zdanenia. Musíme e, byť mm, pravdiví, musíme vychádzať z fakt, aké sú silné silné stránky Európy, na čo máme stavať do budúcnosti. Je to inovácia. Aký typ inovácie? Ako kde chceme vidieť Európu v budúcnosti, aby bola konkurencieschopná v oblasti inovačných technológií, ktoré sú nízko emisné, nízkouhlíkové. E, zamyslíme sa nad napríklad oceliarenským e, sektorom. Je tam nadprodukcia, to je fakt. E, s tým sa budeme bori- boriť. Čiže automobilový sektor a, dopra- a dopravný sektor a sektor bývania sa sa zrejme nikdy nedostane na tú úroveň, ako to bolo predtým e, e, teda Európania nebudú by, kupovať toľko aut a toľko nehnuteľností ako predtým. A kde je sektor, ktorý bude potrebovať oceliarenské výrobky? To bude oblasť výroby energie e, využitím veterných elektrární. Čiže tam vidíme priestor pre e, industrializáciu. Musíme skutočne e, zamyslieť sa nad tým, kde sa núka rast. Je to rast v oblasti širšieho nasadovania obnoviteľných energií a chemický sektor. Tam skutočne treba stavať na tej, na, na tej chemickej produkcii, ktorá je biologicky orientovaná, kde sa narába s bioodburateľnými, ekologicky odburateľnými látkami. Takže musíme našu klimatickú politiku, ktorá práve forsiruje tieto aspekty. Uh, Eh, ak hovoríme o klimatickej politike, je to nielen z hľadiska zlepšenia životného prostredia, ale aj z hľadiska správneho nastavenia reindustrializácie Európy. Toto by mali byť tie hlavné línie v tejto správe a eh, to je eh, podstate, podstata úspešného, úspešnej budúcnosti Európy, konkurencieschopnej Európy. E, hovorí predseda, ďakujem za to vaše vystúpenie aj za e, tú poznámku, že veterné energie budú potrebovať veľa e, ocelianských produktov. Pán Bogroš, ja by som chcel tlmočiť slova pani Ford, ktorá žiaľ dnes bola zaneprázdnená. Ja podporujem iniciatívy, ktoré sú smerované k zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy a e, zároveň treba e, stavať na e, takých koncepciách, ktoré budú znižovať zaťaženie podnikateľov. Veľmi ma trápi otázka presúvania takých e, podnikov, ktoré sú e, emisne e, zaťažené do iných častí sveta. Musíme zostaviť súbor aktivít, ktorým budeme venovať pozornosť. Pán Panajata? Korine Paš, máte slovo. Ďakujem. Ja by som nadviazala na to, čo povedal vás a čo povedal Jo. E, je tu niekoľko e, dôležitých aspektov týkajúci sa reindustrializácie Európy a so zameraním, sa, so zameraním sa na tie oblasti, kde sme lídrami, napríklad patenty, tam skutočne sú resty, Mali by sme zlepšiť energetickú účinnosť, využívať e, koncepciu tzv. čistých materiálov. Preto nemôžem podporiť e, tú e, základnú kostru tohto textu. Primalo, podľa môjho názoru, sa poverá do budúcnosti. Príliš sa venuje minulosti nemôžeme, nemôžeme dávať privilegia tým sektorom, ktoré sú energeticky náročné. Treba e, presadzovať využitie obnoviteľných energií, nových technológií, čo bude na prospech lepšej energetickej účinnosti. Treba využívať tzv. inteligentné rozvodné siete, inovatívne technológie. Mali by sme sa venovať tretej E, priemyselnej revolúcii. To bude na prospech reindustrializácii Európy. E, teraz má slovo pani Cortines. Ďakujem. Treba si uvedomiť, že e, život nie je čierno-biely a zdá sa mi, že pristupujeme k tejto problematike cez prizmu čierno-bieleho vnímania. Treba si uvedomiť, že v Európe nám musí ležať na srdci udržateľnosť životného prostredia a nie len udržateľnosť ekonomická. E, e, áno, všetci si hovoríme, voda musí byť čistá, chceme mať čisté životné prostredie, to je všetko veľmi dôležité, ale zároveň to znamená aby e, e, všetky priemyselné odvetvia znižovali emisie a e, ekologickú záťaž. Máme temer najdrahšie energie. Asi 90 priemyselných sektorov sa snaží znižovať emisie a to znamená zvýšené investície a to znamená zvýšené uh, ceny energií. Našou snahou je znižovať emisie. A znižovať emisie a znižovať e, výrobné náklady e, súčasne je náročná úloha. E, cirka pred desiatimi rokmi sme sa pustili do boja desalinácie vody E, a je to e, veľmi nákladná technológia a je to aj zároveň technológia, ktorá e, má vysokú, vyvoláva vysokú zaťaženosť pre životné prostredie ale doposiaľ sme vlastne nenašli vhodnú technológiu pre desalináciu, e, technológiu, ktorá bude využívať obnoviteľné energie, ktoré bude menej energeticky náročná. Zatiaľ sa nám to nepodarilo, takúto technológiu nemáme. Nedokážeme znášať e, tie vysoké náklady doteraz existujúcej desalinačnej technológie. Myslím si, že E, všetko sa to točí okolo nákladov. E, v našich postupoch by sme nemali paušalizovať. Mali by sme e, skutočne sa vyjadrovať k jednotlivým odvetviam, pretože je medzi nimi veľký rozdiel. Našou snahou je, je zlepšiť priemyselné smerovanie v Číne, v Indie. Oni produkujú to, čo potrebujeme za nízke náklady. A, a, Inými slovami, e, ten text, tak ako bol predložený, neobstojí, musí e, byť prepracovaný. My musíme podporovať priemysel a inováciu, ale musíme si uvedomiť, že mnohé štáty nemajú peniaze na to, aby to úspešne dotiahli. Ďakujem za slovo. E, zdá sa mi, že toto stanovisko je trošku čudné. Trošku mi to zaznieva, tými so, zaznieva ako sovietské doktriny industrializácie. Hovorí sa o komunistickej industrializácii. Hovorí sa tu o, o, nejakej, o nejakej lacnej energii. Hovorí sa tu vágne o investíciách a že cieľom priemyselného odvetvia majú byť lacné výrobky. Myslím si, že úplne nesprávne je tu vnímaná budúcnosť nech uvažujeme o ako, akomkoľvek produktu, ktorý chceme ponúkať v budúcnosti, musí byť veľmi energeticky nenáročný, veď relatívne energetické náklady v týchto krajinách sú vyššie ako v Európe. Ak hovoríme o zelených technológiách, e, tak uvažujeme správne a e, doktríny e, starého komunistického štýlu, štýlu neobstoja. Ak toto je naša priemyselná politika, tak vlastne prídeme o, o, o náš priemyselný sektor. Myslím, že to treba prekopať, treba úplne zmeniť východiska tohto materiálu. Úspory, energetické úspory, to je ten leitmotiv do budúcnosti. Čiže zmeniť úplne orientáciu tohto dokumentu. Ďakujem. Kolegyňa Ipa. Ďakujem pekne ak uvažujeme o ďalšom vývoji, hovorí pani Jubner, musíme e, prioritizovať inovácia určite, nové technológie, určite to, to všetko patrí k prioritám. Ale prečo e, to označujeme e, ako zelená ekonomika? Áno, treba mať zelenú ekonomiku, ale máme aj iné uh, kategórie ekonomiky. Musíme byť energeticky efektívni, ale musíme byť aj rozumní. Musíme eh, rozvíjať inováciu vychádzajú z toho, čo máme, zo zdrojov, ktoré máme v Číne, v Indii, eh, tiež využívajú tie zdroje, ktoré majú, ktoré sú najľahšie dostupné a to je ľudský kapitál. Ázii sa to vyvíja e, tak, ako sa to vyvíja. Ale ak my nevytvoríme dosta- do- dostatočne dobré životné podmienky, tak budú mladí odchádzať. Ak budeme všetko nakupovať e, z krajín mimo Európy, tak mladí Európania budú odchádzať. A nemám na mysli len e, veterné e, elektrárne. Myslím, že e, oceliarenské výrobky potrebujeme e, v mnohých oblastiach, nielen v rámci veternej energie. ak nezmeníme naše smerovanie, tak budeme zahltení produkciou z Číny a z Indie. My nebudeme produkovať nič. Čo je úlohou Európskej investičnej banky. Veď e, je to vytvárať vhodnejšie podmienky, predpoklady pre priemysel. E, niektorí hovoria o novej priemyselnej revolúcii. Na čo je dobrá? Čomu má slúžiť? Ďakujem pekne. A teraz Karin Karembach. Veľmi pekne ďakujem. Ako demokrat môžem si môžem oceniť pozíciu pána Šimanského, ale musím povedať, že podobne ako iní rečníci by sme jednoducho mali prepísať tento text, stiahnuť ho ale zdá sa, že to nebude možné, že budeme ho musieť novelizovať. Pani Hybner, chcem povedať. No, Trošku to znie, ako by, ako by sme chceli zabetonovať e, vlastne tú priemyselnú politiku z minulého e, storočia a že nechceme nič nové. Potrebujeme reindustrializáciu industrializáciu Európy, ale má, by, má to byť riešené e, riešeniami, ktoré sú z tohto storočia, ktoré sú nové a e, treba si uvedomiť, že e, ak, ak by sme chceli udržať priemyselné odvetvia, ktoré sú e, vo vysokej miere závislé od fosilných energetických zdrojov, tak asi to nepôjde. Musíme ich prestaviť na alternatívne metódy. No a zatiaľ tieto nie sú cenovo výhodné, ako povedal pán Čimanský tak e, tieto alternatívne energie sú zatiaľ veľmi e, drahé. No a musíme si uvedomiť, že potrebujeme väčšiu mieru inovácie, väčšiu mieru výskumu, aby sme skutočne našli nové metódy e, a neustali v tých, neuviazli v tých, ktoré máme. Ak hovoríme o, o znížení emisí CO2, a musíme si uvedomiť, že to sa potom núka e, e, jadrová energetika a musíme skutočne veci si e, prepočítať a všetko vidí v tom svetle, kam chceme smerovať do budúcnosti. Ale zatiaľ ten návrh tej podobe, ako je predložený, nemôže byť návrhom nášho výboru a preto si vyžiada veľa úprav. Takže určite viacerí ste sa prihlásili v tom zmysle, že vylepšíte ten predložený návrh. Myslím si, že táto diskusia Diskusia bola e, e, veľmi e, zaujímavá a zdá sa, že sa ocitáme v jednej z najhorších ekonomických kríz po vojnovom období a musíme si dokonca aj hovorí sa, o zelenej ekonomike, dokonca aj e, konzervatívci ho začínajú e, používať, aj keď e, zdá sa, že každý to chápe inak a Existuje 100 rôznych definícií pojmu zelených, zelenej ekonomike. Dokonca aj na nedávnej konferencii, ktorá sa tomu venovala, vznikol, vzniklo veľké nedorozumenie z hľadiska rozmanitosti definícií. Musíme uvažovať ekonomicky aj ekologicky a e, musíme si uvedomiť, že tá ekonomická kríza e, vyústila do finančnej krízy. Musíme sa snažiť byť ekonomicky udržateľní, ale musíme zároveň mať na zreteli aj ten sociálny rozmer nemôžeme e, to zaškatulkovať, že máme zelenú ekonomiku, tzv. hnedú ekonomiku. Máme jednu ekonomiku a musíme e, sa snažiť e, uvažovať ekologicky. A v rámci tejto jednej ekonomiky máme aj oceliarenstvo, máme aj alternatívne priemyselné priemyselné riešenia. Musíme si uvedomiť, že máme druhú, druhú najvyššiu cenu elektrickej energie z celosvetového hľadiska, takže je čo e, e, robiť, aby sa to zmenilo. Takže e, musíme skutočne priložiť k dielu, ak sa pustíme do prepracovania tohto návrhu. Vidím, že viacerí sa usmievate, ale inak to nepôjde. Teraz dám slovo komisii. Ak je tu niekto za komisiu? Ste tu? Je tak? Zdá sa, že tu nikto nie je. Áno, sme tu. Uh, well, just very briefly. Veľmi stručne. Toto oznámenie sme skoncipovali po poslednej kríze Uh, lenže táto kríza zdá sa pokračuje a preto sa sústredujeme na všetky štyri piliere. Financovanie, spôsobilosti, spôsobilosti sú skôr dlhodobejšie, financie krátkodobejšie, ďalej medzinárodné eh, trhy a inováciu. Nedávno sme si všimli, že už sa rozbieha rast v malej miere, rozvoj sa už chytá a myslím si, že by sme na tomto mohli ďalej stavať a rozvinúť to aj mimo Európu. Chcel by som nadviazať na to, čo sa tu povedalo o inováciách. Inovácie sú vlastne hlavnou líniou tohto oznámenia a netýkajú sa len výskumu a vývoja, ale aj toho, že treba inovácie rozmiestniť istým spôsobom tak, aby sa využilo, využil všetok výskum a vývoj, ktoré robíme v EU a na, na to tu máme šesť osí, ktoré sa všetky sústredujú na e, greening, teda zazeleňovanie priemyslu. Ide tu o ekologické vozidlá, produkty, ktoré vychádzajú z biohodnot a podobne. Myslím si, že by sme sa mali zamerať na rámcové podmienky, na základ, fundament. A to nie je len o zazeleňovaní, respektíve ekologizovaní, ale ide tu aj o efektivitu zdrojov. To nám zaručí náskok. Ďakujem, pán Šimanský. Takže e, pán Žimanský veľmi stručne, lebo už pán komisár čaká. Ale o neprošívam zreštom. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa ozvali v diskusii. Uvedomil som si, že niektoré pozmeňujúce návrhy sa predložia v takej forme, v akej sú, ale tu nie je o tom, že by som chcel na silu uzatvárať kompromisy. Ide tu o to, že nič nie je vytesané do kamenia, o všetkom sa dá diskutovať. Ne, samozrejme, že nechceme, aby nás e, prehlasovali. Ja tu zastupujem Polsko, zastupujem tú istú konkrétnu víziu toho, ako ťažký priemysel má fungovať a možno sa líši od vašej vízie. Ďakujem pekne, tým sme sa dostali na koniec programu. 15. mája lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. V júni budeme hlasovať tu, v septembri v gestovskom výbore sa bude hlasovať v ITRE a v oktobri na druhej plenárke bude hlasovanie naplnené. No prejdeme k ďalšiemu bodu programu a vítam medzi nami eh, komisára pre zdravie, pána Tonia Borga. So, jetzt können wir... Dobre, takže môžeme začať. Ešte raz srdečne vítam medzi nami komisára pre zdravie. A budeme nasledovať, ako to býva. Komisár dostane slovo na 10 minút, aby nás uviedol do debaty. Potom bude nasledovať eh, okolo koordinátorov, no a potom dostanú všetci ostatní slovo. Máme pred sebou veľa vecí. Za nás na kolegyňu Lindu McEwen, smernica o tabakových výrobkoch. Chceme z toho urobiť niečo dobré, sme radi, že ešte to Vianoce to ešte vybaví. Ďalej správa Petra Lízeho a Dagmar od Berenta kto bol na workshopoch, to je skutočne obrovská práca, ktorá sa tam reguluje a bavuje. No a ďalej tu správa Glenis Wilmot, klinické testy. No a to budeme dnes iste hovoriť. E, ešte sa novina Žilpaniom mi práve oznámil, že sa dosiahla dohoda ale o tom budeme formálne diskutovať k cezhraničným zdravotníckým službám. No a srdečne gratulujem. My očakávame samozrejme ešte od komisie novinky, ktoré pravdepodobne, ktorými sa už bude zaoberať nový parlament. Patrí sem poplatky, EMA. My chceme dosiahnuť niečo, alebo tak, aby sa agentúry spolufinancovali samé, a nie, aby sa financovali z tých 6, 7, 7 ročných plánov, mali by byť samostatné, nezávislé. A k tomu podľa môjho názoru patrí aj rozumné financovanie. Netýka sa to len EMA, ale aj ostatných agentúr. Je to veľmi dôležité. Nechcem teraz dlho hovoriť a preto slovo dostane komisár. Nech sa páči. Pán Borg, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. This is... Ďakujem za slovo, pán predseda. Je to po štvrtý raz, keď prichádzam do vášho výboru. Dokazuje to, koľko tém máme spoločných, či je to smernica o tabaku, škandál s konským mesom. Ja, samozrejme som tu bola, aj keď bolo vypočutie na začiatku potvrdenia ma do funkcie. Výbor Envy sa jednoducho zaoberá aktuálnymi témami, ktoré patria aj pod moju právomoc. Vieme, že na konci mája budúceho roka končí mandát tohto parlamentu, tohto obdobia a všetky legislatívne iniciatívy, ktoré by sme radi, aj komisia, aj parlament, uzavreli do tohto termínu, by sme mali istým spôsobom akcelerovať, urýchliť počas roka, ktorý leží pred nami. Som veľmi rád, že Parlament sa správa takým spôsobom, akým sa správa k smernici o tabaku a produktoch z tabaku. To isté platí o iných záležitostiach týkajúcich sa zdravia. Myslím si, že táto smernica o tabakových výrobkoch nemá pred sebou celkom hladkú cestu. Isté to bude trošku hrboľatá jazda, ale snažíme sa zlepšiť to, čo sa dá počas súčasného mandátu. Nie je tajomstvom, že tí, z ktorých chcú oponovať smernici, určite to neurobia priamo, ale skôr tak, že sa pokusia, aby sa všetko predlžovalo a oddiaľovalo. Tí z nás, ktorí sme za prijatie smernice, za vyvážený prístup k regulovaniu a právnym úpravám výrobkov z tabaku, tí budeme musieť zabojovať. Verím, že tomto výbore sme hovorili o správe pani McAvern pred niekoľkými týždňami. Hovorili sme o tom, či treba zaviesť ešte prísnejšie opatrenia pri baleniach potravín. Hovorili sme o elektrických cigaretách, o šnúpacích výrobkoch a ďalších produktoch z tabaku. Je veľmi dôležité mať smernicu, ktorá naozaj zahrnie čo najširší možný konsenzus A myslím si, že tento dôležitý druh e, právnej normy môže naozaj v budúcich generáciách zmeniť zásadné veci. Počet fajčiarov napríklad v Európskej únii by mohol klesnúť o 2 počas 5 rokoch. To znamená o 2,4 milióna menej fajčiarov, čo znamená nie len lepšie zdravie pre občanov, ale aj úspory pre občanov a vlády ktoré súvisia s chorobami vyvolanými fajčením cigariet. Ďakujem členom tohto výboru. Mali by sme prijať ambicioznú smernicu o tabakových výrobkoch. Konské meso, ďalšia téma. Táto epizóda pomaly končí. Chcem vám poskytnúť správu, čo sa stalo odtedy, odkedy som naposledy vám podával vo februári súhrn alebo správu. Čo sa odtedy stalo? Máme výsledky testovania DNA na prítomnosť konského mesa v hovedzích výrobkoch a na prítomnosť e, drogy, ktorá sa v skratko v angličtine volá but, v týchto výrobkoch, pretože zvieratá dostávali protizápolové lieky s touto zložkou. Myslím si, že len prostredníctvom transparentnosti sa nám podarí opäť nastoliť dôvera zákazníkov a dôvera ľudí v právne normy. Presne to sme urobili, konali sme transparentne, transparentne komisia spolufinancovala spomínané testy ako gesto členským štátom EÚ, hoci e, všetky um, návrhy, ktoré komisia dala členským štátom, boli skutočne prijaté, neboli tu žiadne problémy. Vykonalo sa ešte viac testov, než sa požadovalo 800 e, testov. Napríklad Veľká Británia preskúmala všetky tela, jatočné tela, koní aj e, všetkých zvierat, ktorých sa týkala táto epizóda vo všetkých svojich bytunkoch a ostatné členské štáty urobili takisto maximum. Výsledky boli publikované 15. apríla bol konečný termín a 24 hodín po ňom 16. apríla boli všetky výsledky okamžite odpublikované. Aké sú tieto výsledky? Výsledkom je, že tu nie je ohrozenie zdravia ľudí. Všetky tieto testy potvrdili, že výrobky, ktoré ľudia konzumovali, boli bezpečné. Iba tri členské štáty našli liek Bute v konskom mese, to znamená že to je menej ako 0,5 zo všetkých vzoriek, ktoré sa analyzovali a dobrali. A čo sa týka prítomnosti konského mesa, nevhodným označením mesového výrobku, toto sa spozorovalo v 5 prípadov. 5 je dosť veľa, podľa mňa, ale ešte stále to číslo je len 5 Myslím si, že koordinačný plán, ktorý veľmi dobre fungoval medzi členskými štátmi a nami, naozaj mobilizácia členských štátov bola veľmi rýchla, pokúsali, pokúšali sa odhaliť tieto podvodné praktiky podnikateľov. Čo teraz budeme robiť na ďalej, čo sme sa pou, čo, naučili, poučili z týchto lekcií a skúseností? Ako je to popísané v akčnom pláne, ktorý som vám odoslal, pán predseda 20. marca, zameriame sa predovšetkým na posilnenie našej schopnosti bojovať proti podvodom v oblasti potravín. Po druhé, navrhneme silnejšie oficiálne kontroly a sankcie. A po tretie, prísnejšie pravidlá pre tzv. konské pasy identifikácie koní. Čo sa týka zdravia zvierat a zdravia rastlín. Existuje to oficiálny balíček kontrol, oficiálnych kontrol. A ak sa takáto právna norma poruší, tresty, ktoré budú nasledovať, by sa mali rovnať potenciálnym ziskom, ktoré by takýmito podvodmi vznikli príslušným podnikovateľom. Čiže nepoužili sme uh, pri sankciách všeobecný termín odrádzajúce sankcie, ale finančné pokuty sa budú rovnať potenciálnym ziskom pri predaji takýchto nesprávne a podvodne označených výrobkov. Takisto budeme skúmať systém identifikácie koní prostredníctvom pasov. Prejdeme, prejdeme k štyrom sektorovým návrhom, ktoré zmodernizujú, zjednodušia a posilnia zákony v oblasti zvierat a rastlín a pri oficiálnych kontrolách. Namiesto toho, aby sme mali 70 rôznych právnych noriem, bude tu jeden balíček, e, ktorý bude pozostávať z piatich. Včera sme prijali ďalší balíček, ktorý sa e, týka prístupu vychádzajúceho z rizik pri zdraví zvierat a rastlín a efektívnejších kontrol, ktoré by mali zabezpečiť efektívnejšiu aplikáciu pravidiel, ktoré riadia potravinový reťazec. Našim cieľom je poskytnúť e, ešte adresnejšie nástroje, ktorými by sme zvládali vhodne, vhodne rizika. Konkrétne sú to rizika, kedy zareagujeme na obavy v oblasti zdravia zvierat a rastlín, zabezpečíme vysokú kvalitu osív a zabezpečíme oficiálne kontroly v celom agri reťazci, aj v, pri importoch. Sú tu klebety a posielajú sa tu listy, v ktorých sa hovorí, že komisia sa pokúša podporiť priemysel osív, aj tradičných osív, aj e, ďalších nových typov osív. Tým, že zavádza zložité postupy pri registrovaní týchto osív, tým práve naopak e, utlmuje aktivitu tohto sektora. Nie je to pravda. Každé osiva, akékoľvek povahu majú, musia byť zaregistrované. A po zavedení našej legislatívy tradičné osiva budú sa registrovať jednoduchšie, nebude tam potreba testovať ich pri registrovaní a čo sa týka špeciálne osiva, ktoré sa týkajú mikropodnikov, tam vôbec nebude potrebná žiadna registrácia legislatíva. Dnes tieto, dnes tieto špeciálne niž osiva e, potrebujú istú registráciu, ale my to zjednodušíme. My vôbec nezvezujeme priemysel, práve naopak liberalizujeme túto oblasť tým, že nevyžadujeme žiadnu legislatívu a registráciu. Členské štáty ďalej údajne budú musieť platiť poplatky za registráciu osív. Mikropodniky určite nebudú platiť žiadne poplatky, akékoľvek osiva budú registrovať, žiadne poplatky za registráciu osív, ak si toto osivo registruje mikropodnik a dokonca aj tradičné osivá, všetky v oblasti tradičných osív dokonca aj všetky ostatné podniky budú mať znížené registračné poplatky. Takže je dôležité, aby sme vyčistili vzduch. Toto sú fakty. Samozrejme sa s nimi dá súhlasiť. S touto legislatívou sa tiež dá súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ale fakty sú posvetné a Dá sa k ním vyjadrovať, dá sa k tomuto balíčku vyjadrovať ako k celku. Netreba sa vrácať k tým jednotlivostiam, z ktorých tento balíček pozostáva a ktoré sa diskutovali v minulosti. Chcel som vyslať túto správu, tú, toto posolstvo, že vlastne nová legislatíva prináša menej byrokracie, menej registrácie, menej testovania a menej nákladov. Čo sa týka klonovania a nových potravín, prichádza návrh. Spravodajkyňa pani Liatarda Tieňovi spravodajcovia určite spomínajú, že v marci 2011 zlyhal proces zmierovania s komisiou pri nových potravinách, ktoré zahrňali aj, anim, aj klonovanie zvierat. Minulý rok v novembri si možno spomeniete, že som sa zaviazal pri klonovaní zvierat po pripomienkovom konaní a posudzovaní dopadu komisia mieni predložiť dve, dva oddelené návrhy. Jeden návrh sa bude týkať nových potravín a druhý sa bude týkať klonovania zvierat. E, už sme dosiahli isté dohody v marci 2011 a na ne budeme nadvezovať. Teraz budem hovoriť o GMO, geneticky modifikovaných organizmoch. V súčasnosti je táto právna norma v rade. Pokúšal som sa preklenúť isté opozičné extrémy, aby bolo možné pohnúť sa ďalej s touto zásadnou legislatívou a môjim cieľom je naozaj prerušiť tú slepú uličku, istým spôsobom, do ktorej sa dostala rada výjsť z tejto slepej uličky a dokázať zaviesť slobodnú voľbu pre členské štáty, či alebo nie, či budú alebo nebudú pestovať tieto plodiny GMO na časti ich území. Čo sa týka lekárskych prístrojov, keď 1. Eh, júla bude zvolený nový komisár, ktorý preberie tú, toto portfólio, bude sa tomu venovať, ale zatiaľ som za to zodpovedný ja. Čo sa týka lekárskych e, prístrojov, pokúšame sa takisto získať dôveru verejnosti a takisto sledovať technologický postup v tejto oblasti vo svetle nedávnych e, škandálov. Budeme sa zaoberať vigilanciou, prehľadom trhu, hláseniami a všetkými ostatnými prvkami tejto skladačky tak, aby Európa zostala v popredí inovačných snách v tomto dôležitom sektore, aby sme vytvorili nové pracovné miesta a zostali konkurencieschopní. Ako si ctení poslanci iste uvedomujú, nepredpokladáme, že budeme e, mať autorizačný systém pred tým, než sa nejaké farmaceutické látky dostanú na trh pre vysokorizikové lekárske prístroje, keďže toto by utlmilo inováciu a viedlo by to k vyšším nákladom a odkladom. Posudzovanie týchto vysokorizikových prístrojov však bude významne posilnené mechanizmom dohľadu a dozoru, ktorý umožní verejným orgánom, aby boli informované, kým sa takéto vysokorizikové lekárske prístroje umiestnia na trh. Ja by som chcel počiarknúť svoje odhodlanie aktívne sa zapájať do tejto témy. Je to pre mňa vysoká priorita. Klinické skúšky. Čo sa týka návrhu komisie ohľadne klinických skúšok, vyjadril by som sa k štyrom problémom, ktoré sa vynorili. Etika a etické výbory. Tento návrh nechce, aby etické výbory boli vylúčené z posudzovania ktorejkoľvek látky, látky v rámci klinických skúšok a pri žiadostiach o klinické, klinické skúšky. Určite by som nechcel eliminovať etiku z tohto návrhu, ale nepáčilo by sa mi, keby tento návrh bol keby si ho ľudia pamätali len kvôli tomuto aspektu. To by podľa mňa nebolo správne, takže komisia príjme návrh, ktorý posilní etické prvky v rámci tejto právnej normy, majúc na mysli, že toto je e, nariadenie, nie je to smernica. Čiže musíme mať istú formu etických výborov, ale práca etických výborov je celkom iná vec, tá musí byť podrobená dohľadu. Nie je to žiadny oddelený paralelný proces. Po druhé, transparentnosť pri údajoch z klinických skúšok. Všetky informácie, ktoré sa predkladajú na autorizovanie pri klinickej skúške, budú publikované a bude povinné publikovať rok po ukončení klinickej skúšky prehľad výsledkov tejto skúšky. Po tretie, klinické skúšky v tretich krajinách nemôžeme samozrejme nútiť tretie krajiny, aby sa riadili našou legislatívou, ale môžeme zabezpečiť, aby dáta, ktoré sa predkladajú Európe pre autorizáciu klinickej skúšky, sa vykonali podľa takých pravidiel, vrátane teda etických aspektov, ktoré sú ekvivalentné našim pravidlám. A napokon ochrana pacientov pri klinických skúškach. Máme tu pozmeňujúce návrhy ktoré by však nemali narušiť tento jednotný spoločný súbor pravidel, ktorý existuje. Ak chceme zlepšiť túto oblasť, musíme postupovať takýmto spôsobom. Zdravotné ohrozenia, cezhraničné ohrozenia, niektoré už sú na obzore, som veľmi rád, že sa príslušné orgány dohodli na tejto právnej norme, ktorá lepšie ochráni európskych občanov pred ohrozeniami e, zdravotnými cezhraničnými. A vďaka spomenutej dohode členské štáty takisto budú schopné obstarávať si vakcíny, takže dúfajme, že budúce, budúci, budúca pandémia, ktorá by sa mohla objaviť v Európskej únii, nebude v situácii bez vakcín. Žiadna krajina v Európskej únii nebude v takejto situácii, že by nemala očkovacie látky proti e, pandémii. Zdravotný program, kým ukončím svoje expoze, chcel by som sa vyjadriť stručne k dohode o viacročnom finančnom rámci. Rátam s týmto výborom a skutočne s celým parlamentom, aby bolo možné zabezpečiť, že záverečná dohoda sa naozaj uzavrie do konca tohto roka. A nakoniec chcem povedať niečo k všeobecným opatreniam v oblasti zdravotných služieb. Vieme, že členské štáty EÚ čelia závažným fiskálnym obmedzeniam, že je hospodárska kríza, ale tieto rozpočtové škrty v členských štátoch EÚ dúfame, že neovplyvnia naše rozpočty na zdravie, dokonca rozpočty komisie. Programy hospodárskej pomoci sa teraz aplikujú v tých členských štátoch, kde v dohode s trojkou e, sa tak má diať v dôsledku hospodárskej krízy. A tieto programy, keď sa vysporiadajú s hlavnými výzvami pre zdravotné systémy, majú reformovať, efektivizovať a zlepšovať zdravotné systémy, podporovať racionálne použitie služieb. Tieto reformy sa mali vykonať tak či tak, bez ohľadu na krízu, či je tu alebo nie je, preto, aby sa udržala trvalá udržateľnosť zdravotných systém a solidarita medzi generáciami. v rámci komisie sa tento, na čelo tohto procesu postavilo DG ECFIN. Moje servisy sa zúčastňujú v misiách trojky, prediskutovávajú si zdravotné záležitosti a ponúkajú technickú odbornosť, expertízu, keď je takáto potrebná. Robíme maximum, aby sme prijali také opatrenia, ktoré dokážu zachovať kľúčové hodnoty európskych zdravotných systémov, vrátane univerzálnosti, rovnosti a prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Sú tu diskusie o memorande porozumenia s Cyprom, kde sme žiadali, aby Cyprus pripravil pôdu pre budúce rozšírenie efektívneho verejného zdravia, ktoré, na ktoré bude mať nárok celá populácia namiesto toho, aby boli zdravotné systémy v rukách súkromných inštitúcií. Vážený pán predseda, ctené poslankyne, ctení poslanci, v mojom expoze som predložil iba istú ochutnávku zásadných tém, ktoré pred nami teraz ležia na stole a vypočujem si s veľkou radosťou vstupy poslankyne poslancov Európskeho parlamentu. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, komisár, za e, detailný prehľad toho, čo nás ešte čaká a som vám, ďakujem vám tiež za to, že ste sa vyjadrili k osivám. Ste jasne povedali, že táto debata a u nás doma sa hovorí, že Európska únia chce zakázať osiva. Ja som sa stretol s pár novinármi a je skutočne zaražajúce, že cez sociálne siete bola spustená správa a každý od každého odpisoval je skutočne neuveriteľné, že niektoré veci sa vôbec neoverujú, ale len odpisujú. No a preto vám ďakujem ešte raz za vaše jasné vyjadrenia a slova. A možno by sme si mali tiež niekedy, niekedy zamyslieť aj nad sebou, že treba si veci overiť predtým, než sa spustí ten zbor kritikou a o škandále. Takže preto ešte raz ďakujem za vaše jasné slova. No ešte musíme tu vyriešiť kvadratúru kruhu. Ako prvý dostanú slovo koordinátori Peter Lies, Linda McKellen, Chris Davis, Schlitter, Rozbacha, potom Harta, potom komisár zodpovie na otázky a potom budú nasledovať. Die übrigen Kollegen Karl-Heinz Florenz, Frau Roth-Behrendt, Corinne Lepage, Esther de Lange, Eh, Michel Rivasi, Yanakoudakis, Taylor, Pagnot, Oconi, Villiers, äh, eh, Mas äh, Frau Kukovic, äh, dann Klaas, äh, Edith Estrella und die Kollegin Karin Kahnbach. Habe ich jemanden vergessen? Ist nicht Zabudol som hada na niekoho. Dúfam, že nie. Vážiš som povedal. kolegyňa Jana Kudakis, to by som sa neodvážil vás nespomenúť. Dobre, takže zoznam rečníkov je ukončený. No a ako prvý dostáva slovo Peter Líze. Na dve minúty koordinátory a potom po kole koordinátor dostane komisár možnosť zodpovedať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ďakujem pekne, komisár, za vynikajúcu spoluprácu od vášho nástupu do úradu. Ja ďakujem za to, že návrh smernice o tabakových výrobkoch prišiel v dobrom čase. Umožňuje to seriózne porady. Budeme budeme môcť odbaviť to ešte do volieb. No a ja by som chcel ešte poukázať na klonovanie. Chceme skutočný návrh, no a v rámci komisie prosím vyvinite tlak. Moja otázka sa týka vašich posledných slov, práce a komisie v rámci trojky v krajinách, ktoré sú postihnuté krízou. V Americe sa objavil článok, kde autori opisujú, že je tu výrazný nárast infekčných chorôb, počtu samovrážda a ešte nedostatkov krajina, ktoré požiadali o pomoc záchranného mechanizmu. No a poukazuje sa na to, že politika zatiaľ nezohľadnila zdravie a dopady na zdravie. Ste povedali, že to je inak, ale možno by ste to mohli opísať trochu presnejšie. A ja by som vám chcel vyzvať tiež, aby ste voči hlavným vyjednávačom v rámci rady mm, aby ste na ňu apelovali, aby používali zdravotnícke know-how. V Grécku sa dohodlo, že takže ľudia budú musieť platiť eh, nejaké nové poplatky na dane. A dá sa istotne šetriť eh, lepšie ako na pacientoch. No takže ja sa pýtam, čo urobíte. Ďakujem pekne. Linda McKeven na dve minúty. Mm, thank you. Thank you, Ďakujem veľmi pekne Ďakujem pekne za to, že čo ste povedali o tabaku. My sme sa tomu veľmi venovali, a tieňoví spravodajcovia, kolegovia, aby sme to presadili ešte do leta, aby sme ešte do konca mandátu tohto parlamentu prijali legislatívu. Dnes budeme hovoriť o elektronických cigaretách. Lehota na pozmeňujúce návrhy je zajtra. Takže ideme podľa plánu. No a mňa by zaujímalo niečo o Otázky, otázky spracovania mesa. Zaujímavé balenie. A k to balení môžete nám povedať, eh, čo sa deje, pretože som počúval, že sa to odkladá a trochu chcem varovať, pretože vy ste hovorili o inšpekciách a analýzach, no ale eh, naši inšpektori hovoria, že do roku 2006 továrne na porcovanie mesa. Očakávali každý deň. To sa po roku 2006 zmenilo po reforme našich zákonov. Ja viem, že zmeníte oznamovanie kontrol. Mňa by zaujímalo, že hlavná myšlienka eh, postupu komisie bolo dať väčšiu zodpovednosť spoločnosti a znížiť počet kontrol, ale ja myslím, že to malo za ostatné 4 roky negatívne dopady. A nie je čas inšpekcie uskutočňovať počas troch mesiacov, keď sa objaví nejaký škandál. Spoločnosti si dávajú pozor, čo sa stane po tomto období paniky. Potrebujeme režim, ktorý dlhodobo bude stabilný. No a ja mám zlý pocit z toho aktu baleniach, pretože celé nejak zanikne. Avšak ja budem neustále sledovať, čo treba robiť a budem pozorne sledovať, čo vaše služby prekladajú. Chris Davis, ďakujem pekne. Dve veci. Prvá sa týka včiel. Vy ste zavedli isté obmedzenia, alebo budete za, a, zavádzať isté obmedzenia. Týkajú sa včiel, verím tomu, teda <laughs> ďakujem pekne ale je to dvojročné obmedzenie, ako to budete merať. A to z vedeckého hľadiska nebude možné Umeštovať či či to funguje, či sa nájdú príčiny poklesu populácie včiel, že sa budú používať nejaké iné látky, možno to nezlepší, takže aké vedecké štúdie mi dáte, aby sme získali nejaké dôkazy. V praxi bude ťažké získať odpoveď v priebehu dvoch rokov. Čo sa stane potom? Predložíte návrh o predložení súčasných, eh, predložení súčasných eh, obmedzení a teraz kozmetika. Máme komplexný zákaz eh, testovania kozmetických výrobkov a prísad, čo spraví komisia preto, aby sa tieto požiadavky a predpisy dodržiavali. Ďakujem Chris Karl Schlitter. Ďakujem pekne. Ak som vás správne pochopil k tabaku, si podali, že keď pôjdeme ďalej, štandardizované balenie a tak ďalej, vy by ste neboli proti takémuto parlamentu, no to som rád. A v tabaku rozširujeme pôsobnosť. Tak aj e, sme zakázali ochucovanie cigár, cigariel tiež tabaku pre vodné fajky, takže budeme pokračovať v tomto. Máte nejaké pripomienky k tomu? A tiež by ma zaujímala stratégia pre sledateľnosť potravín, že napríklad označovanie, označovanie vajec. V, vo Švedsku ich máme Chladnička má do dobu minimálne 3, 3 týždne dlhšie, ako je uvedené na obaloch. Takže čo zamýšľate urobiť na znižovanie odpadu z potravín a ako chcete, aby mala Európu stratégia E, Európa stratégiu na zniženie potravinového odpadu. E, chcel by som vám pripomenúť obrovské dopady na prírodu a životné prostredie. Čiže je to spôsob, ako ušetriť peniaze aj ochrániť životné prostredie. A tiež ma znepokojuje, tak ako povedala Linda McEwen, znepokojuje ma tá situácia, čo sa týka inšpekcií a presunu právomocí na samotné spoločnosti a posledná otázka sa týka tematického bloku o potravinových informáciách. Vy ste hovorili, že budete prehodnocovať e, prehodnocovať veci o označovaní alkoholu. Môžete mi povedať niečo o pokroku v tejto oblasti? Myslím, že je dôležité, aby si Európania uvedomili. Väčšina ľudí vie, že z alkoholu sa dá opiť, väčšina ľudí vie, že netreba piť eh, príliš veľa alkoholu, ale len málo ľudí eh, pozná, že alkohol, alebo vie, že alkohol spôsobuje obezitu, alebo aký obrovský prínos má k obezite, pretože je kaloricky veľmi bohatý. Anna Rozbach, ďakujem predseda. Nuž, eh, ja by som chcel povedať niečo k zdravú verejnosti. no už eh, tieto veci sa začali riešiť neskoro a mnohé body sa, mnohé body sa eh, vynímajú napríklad eh, o revido, revidovaní legislatívy, napríklad pri nejakých liečivých krmivách, napríklad rezistentnosť voči krmivám. Komisia žiadala sprísnenie opatrení. To sú všetko témy, ktoré kde je mnoho uznesení, vyjadrení rady, komisie a tak ďalej. Že kde je to, čo sa deje, čo vám bráni predkladať návrhy také hodia, aby sme a mali ešte šancu schváliť ich do konca mandátu. Je to reálne vo iných prípadoch. Ďakujem pekne. No a ako posledný z koordinátorov eh, sa vyjadri kolegyňa Liotard. Ďakujem pekne za účasť na debate a prezentáciu. Vy hovoríte, že prídete s ničím novým potravinám ako klonom. Ja som že taký úmysel máte, ale tiež ste hovoril. No ale môžete upresniť, kedy to bude. Či to bude budúci mesiac, budúci rok, alebo kedy. Pretože všetci vieme, že legislatíva je potrebná. Ukázalo sa to po problémoch s hovedzím mesom spotrebitelia musia veriť tomu, čo je napísané na výrobkoch, či už ide o bezpečnosť, alebo o to, či sú to klonované veci alebo veci z konského mesa. Ja som chcel pripomenúť, že viac ako milión európskych občanov a väčšina parlamentov sa podpísala pod 8-hodinový limit pre prepravu zradočenia poražku na mňa. Zaujíma, či taký limit bude zavedený. Ďalej sa hovorilo o rizikách aspartamu, tak politické ako aj vedecké, pretože sa ukázalo, že francúzske a talianské úrady pre potraviny znížili dávku, povolenú dennú dávku, nechcú čakať na výsledky vyšetrovania EFSI. Aký máte na to názor Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pán komisár, aby mohol reagovať na otázky koordinátorov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, takže prvej eh, otázke k tým programom eh, úsporných opatrení. Niektorí to prijali dobrovoľne, niektorí ako výsledok programu, ktorý bol dohodnutý s Európskou komisiou. No už samozrejme, že je to otázka skúsenosti. Niektorí sa do toho začali zapájať a hlavne v nedávnych programoch finančnej záchrany a pomoci, ktoré neočovali, nepredpisovali nejakú samoučelnú, samoučelnú úspornosť, ale úsporné opatrenia, pretože niečo trebalo robiť, aby bol celý systém. No a my v rámci Sanko sa snažíme a pomáhame členským štátom, pretože um, v konečnom dôsledku je to zodpovednosť členských štátov. Chceme zaviesť opatrenia, kde sa dá inteligentnejšie inteligentnejšie dajú vydávať peniaze. Ja som minulý február navštívil Grécko, išiel som tam, ja by som niečo šetril, alebo súdil, ale išiel som im pomôcť. Komisia má inú úlohu ako MVOčky. Musíme pomáhať členským štátom. Samozrejme, ak nedržiavajú zákony, tak ich potrestáme, ale my máme pomáhať členským štátom. Ale naspäť problémom. Niektoré opatrenia boli zavedené, ktoré skrátili výdavky, uvedem dva, dve. Napríklad znižovanie e, na farmaceutika, lepšie využívanie generík alebo častejšie. Ďalej zmena predpisov, používanie predpisov. Toto je krásny príklad solidarity. Švédska vláda pomohla gréckej vláde na to, aby zaviedla systém elektronických predpisov a teraz je to jeden z najlepších v Európe. Grécku a to znížilo náklady na lieky. Samozrejme sú tu ďalšie problémy e, dostupnosti verejnosti a nepoistených e, zamestnancov, ktorí nie sú v systéme. Ale chcem vytárať nejaký nesprávny dojem, že komisia škrtá a znižuje náklady len kvôli úspornosti. Všetko má svoj dôvod, čiže opatrenie s účelom zachrániť samotný systém. Ale isté, ak by ste sa ma spýtali, či je nejaké prepojenie e, zhoršovania zdravotného stan- e, zdravotnej starostlivosti, škrtmi v rozpočte? No už e, si áno. Keď sa pozriete ale napríklad na Grécko a všimnete si a zvýšenie počtu samovrážd, tak to nie je problém zdravotného systému, ale problém hospodárskej krízy. Nože, v Grécku vidíme tiež náraz počtu, e, počtu a výskytu sú HIV. Vláda hovorí, že to je kvôli imigrácii, oni e, hovoria, že to je kvôli nedostatku rehabilitačných programov e, pre drogozávislých sú tu rôzne názory. Ja sa pozriem na to pragmaticky. Ako pomôcť Grécku, ako nájsť nástroje, pomôcť im a to platí aj pre iné krajiny, ktoré sú, sa podelajú na nejakom programe. No a čo sa týka kontrol, hlavne kontrol hygieny, my predložíme návrh, treťom kvartáli tohto roka. Nechceme znižovať nejaké štandardy, ale chceme sa zaistiť, sústrediť na rizikové oblasti na no meso je rizikovejšie ako ostatné potraviny. Takže vás môžem uistiť, pani McKeven, že tejto otázky sa nezdáme, pretože chceme si udržať našu reputáciu, imič vo svete jeden z najlepších systémov vo svete pre bezpečnosť potravín. No a to neznamená však, že zabraním všetkým programom, eh, problémom, ako zaručiť pokračovanie testov, či už sa to týka e, konského mesa, potravinovej bezpečnosti a teda. Ja myslím povedať, že k otázke konského mesa reakcie členských štátov, reakcie členských štátov bola pozitívna. Ja som o Spojenom kráľovstve, Nemecku, no, v podstate všetky členské štáty, všetky sa dá povedať ktoré rozhodli vykonať tieto testy aj napriek tomu, že to bolo len odporúčanie komisie. A ja si myslím, že v problémových časoch, keď sa objavia niektoré škandály, tak komisia ako teraz by mala mať právo nariadiť vykonanie testov. No a to je jeden z návrhov eh, v našom novom balíčku, ktorý navrhujeme. No ale odporúčania členské štáty v plnej miere implementovali. No a my sme zverejnili tiež výsledky. Ale testy sú stále s odpovednosťou členských štátov. Môžeme ešte dodať, že keď členské štáty vykonávajú testy, tak budú presnejšie ako tie, ktoré zrealizovali e, spoločnosti, súkromné spoločnosti alebo priemysel. Čiže tie testy, ktoré používame my, členské štáty, boli lepšie ako testy priemyslu. No a treba, nesmieme zabúdať, že, zabúdať, že vždy, keď hovoríme o testoch, kontrolách, inšpekciách, na toto. Teraz tie včely. Pán Davis, ja som bol prekvapený, mňa prekvapila reakcia členských štátov. Toto bolo toto bol môj prvý zážitok takýto, pretože ja som si myslel, že keďže EFSA väčšinou je kritizovaná, že všetko povoluje, že má taký laxný prístup, že vždy hovorí len áno. Pri tejto príležitosti, keď povedala nie, väčšina členských štátov tento stanovisko prijala. Musím povedať, že to bolo komplikované že aj keď boli, boli dôkazy, vedecké dôkazy nie je, ale že neboli nejaké vykonané štúdie priamo v teréne, eh, nepotvrdili, že všetky neonikotinoidy spôsobujú toto, ale niektoré zo zložiek niektorých nikotinotonoidov spôsobili, spôsobili zhoršenie zdravia včiel, ktoré viedlo v poklesu populácie. Ja som bol prekvapený, pretože som si myslel, že väčšina členských štátov toto stanovisko príjme. No a bez času preveriť to aj keď EFSA je presvedčená, že áno. Ale mnohé členské štáty sa zdržali a mnohé hlasovali proti. No a k tomu musím dodať, že niektoré členské štáty už zavedli, zakázali tieto pesticídy ešte pred európskym zákazom. No a spôsobujú majú dôsledky pre hospodárstvo. A niektorí tvrdia, že pred zavedením tohto zála, za, zákazu v členských štátoch neexistovali tieto problémy. Práve naopak v niektorých členských štátoch populácia včiel postupne rástla. No, že ja nechcem tvrdiť, že pokles populácie včiel je spôsobený len použitím týchto pesticídov, ale je, je nepochybné, že Jeden z faktorov, ktorý vedie k poklesu populácie včiel, je používanie niektorých eh, typov neonikotinoidov. No a kvôli našej pozícii, ktorú vidíme v stálom výbore, do rozsahu, že tam nebola kvalifikovaná väčšina za tento návrh, aj keď bola absolútna väčšina a keď absolútna väčšina členských štátov, tak počte ako aj počte hlasov bola za návrh. My sme sa držali prísne stanoviska FC s výnimkou skleníkov, s výnimkou niektorých plodín, ktoré čili neopelujú, alebo plodín, ktoré sa dajú uh, eh, po opelení, no a alebo na využitie, o ktorom sa hovorí teraz práve v EFSE. No a budú dva roky stačiť? No, e, to tiež vyplynulo z rozhodnutia členských štátov, aby sme e, zo začiatku si odskúšali dvojročnú lehotu, že sa uvidí, čo prinesú testy či potvrdia účinok zákazu. A samozrejme sú aj ďalšie pesticídy, povolené pesticídy, ktoré majú e, škodlivý dopad na včely. A samozrejme, až budeme mať niečo konkrétne v rukách, e, opäť vás budem o tom informovať. Je predsa dôležité chrániť včelu medonosnú a informovať verejnosť. Dočítal som sa, že v niektorých azijských krajinách kvôli problémom s opelovaním, že je menej včiel a že sa na miesto včiel nasadili ľudia. No, ten pomerový ukazovateľ bol veľmi zaujímavý, koľko ľudí treba nasadiť na miesto jednej včely. A v Spojených štátoch Dokonca niektoré firmy eh, dali na súd organizácie, ktoré eh, vlastne vyrábajú tieto pesticídy, že vraj im spôsobili škodu. Eh, jednoducho budeme informovať členské štáty ohľadom ohľadom účinku tohto zákazu, takisto aj budeme informovať o výsledku zákazu niektorých e, látok, ktoré doposiaľ prebiehali e, testami na zvieratách, ktoré boli e, ktorý, ktorých uvedenie na trh bolo podmienené testovaním na zvieratách. Dnes už to nie je testované na zvieratách v nariadení o tabbakových výrobkoch sa hovorí toľko, že to nepodlieha na reguláciu. Tieto produkty nepodliehajú reguláciu, okrem takej situácii, kedy štatistiky potvrdia, že sa výrazne zvýšila spotreba. Teda zatiaľ je tá spotreba veľmi nízka ale pokiaľ ich spotreba výrazne narastie e, kvôli tomu, že požívajú výnimku z nariadenia, v takom prípade komisia môže uplatniť e, reguláciu aj na tieto produkty. To znamená, nie sú úplne vyňaté spod e, rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia práve vďaka tejto klauzuli. No a čo sa týka klonovania, Skutočne e, očakávame správu o posadení vplyvov a verím, že sa dopracujeme k legislatíve technicky a e, správneho hľadiska klonovanie je možné v EÚ Ehm, myslím si, že ehm, ten všeobecne prevladajúci názor, či mimo alebo v rámci toho parlamentu je jednoznačný e, proti klonovaniu, ale z technického a právneho hľadiska je to možné. E, takže je žiaduce prijať nejakú legislatívu. A e, verím tomu, že sa nám podarí dopracovať sa k takému riešeniu, aby sme mali nejaký druh legislatívy, ktorá by toto upravovala verte mi či nie, veľmi e, náročné sú často len samotné interné postupy. E, a bolo by tragické, keby sa stalo to, že po rozbehnutí legislatívneho procesu sa, sa e, dopracujeme k takej legislatíve, ktorá nám nezabezpečí ani tú, ani minimálnu reguláciu. Takže Komisia pri predkladaní návrhu musí zvážovať aj, aké má šance táto legislatíva na schválenie spolu e, zákonodarcami. Čiže aj toto je vec, ktorú treba zvážiť a pokiaľ tá šanca je vysoká, že by to nepodporili spolu zákonodarcovia, treba e, hľadať iné riešenia. Veterinárne lieky, rozhodnutie o tom by malo byť k dispozícii E, v septembri. A teraz na to pracujeme s vyhodnocovacím výborom a, a, a to by malo prispieť k tomu, že e, sa, sa zostaví e, zodpovedný zoznam zoznam antibiotík, zohľadňujúc aj antibiotickú rezistenciu, aby skutočne sme mali veci, ktoré E, prinesú osoch. No a čo sa týka stratégie v prípade alkoholických výrobkov, veríme, že budú prijaté rozhodnutia k tejto téme do konca tohto roku. Ďalšie kolo rečníkov. Hans Florenc, máte slovo. Ďakujem, pán komisár. E, ja som sa potešil tý, tomu, že pri tých e, prostriedkoch na ochranu rastlín ste pristúpili k riešeniu. A ja som skutočne polnohospodár, ktorý uprednostňuje konvenčné metódy. Myslím si, že problém sa netýka len včiel a týchto predmetých pesticídov. E, ten, ten, ten, e, ten e, problém zasahuje oveľa viac do živočíšnej ríše skutočne nájde, zistíte, že vlastne vymierajú hmyzy, rôzne druhy hmyzu. E, keď, sa, e, keď idete autom do dolnom Poríni, tak jednoducho nemáte e, žiaden hmyz nalepený na prednom skle na aute. A bola, kedy to tak nebolo. A skutočne teda tie zásahy tých pesticidov zasahujú až do ríše mikroorganizmov. Ehm, skutočne všetci pocitíme tie neblahé dopady. Myslím, že tie dva roky sú prikratké. Myslím si, že je nevyhnutné zdvojnásobiť ten, čat, e, e, ten čas a mali by sme intenzívne vedecky a, a prakticky, bez akýchkoľvek emócií to posudovať. No a čo sa týka tabakových výrobkov, v rámci e, e, REACH e, sme sa pustili do neúprosného boja že tabakové výrobky, cigaretové výrobky, e, tie by mali byť predmetom e, prešetrovania v rámci RIČ. Tabakové organizácie tvrdili, že ale tabako je prírodný produkt a preto RIČ sa na to nevzťahuje, ale tabak už nie je e, prírodným produktom, ak tam je k tomu pridaných 50-60 iných chemických látok, aby sa vyrobil tabakový výrobok. Tabakový priemysel sa skutočne E, peti voči tomu. A myslím si, že existuje v doterajšej e, e, legislatíve veľká medzera, ak nie priepasť, a tu musíme zalatať. Dagmar, Dagmar Beren. Ja plne súhlasím s predrečníkom. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste sa dostavili. Vy ste predložili balík návrhov Myslím si, že e, ste prišli o možnosť využiť, využiť práve tento balík na to, aby sa e, vlastne e, na etiketách mesa, mesových výrobkov uvádzala aj krajina pôvodu. Myslím si, že toto sa vám ako si uniklo pomedzi prsty, čo sa týka zdravotných pomôcok. ja si ja, ja nechcem spochybňovať, či je to rozumné alebo nie, ale myslím si, že všetci dobre tušia, aký mám na to názor. E, vy ste naznačili, že e, ale e, myslím si, že treba podporovať inováciu. Máme rôzne implantáty bedrového klbu bez toho, aby to nieslo e, e, označenie CE. Skutočne tieto veci nie sú dostatočne skontrolované E, nemyslíte si, že mali by sme mať inú legislatívu ako legislatívu, ktorá umožňuje kontrolu až po zavedení, uvedení na trh? Mali by sme rozhodne tieto veci posudzovať, vyhodnocovať pred uvedením na trh. Pani Lapáš, ďakujem. Ja e, e, plne súhlasím s tým, čo povedala pani Rodberen týkajúce sa etiketácie e, vesa, kde by bolo uvedené aj krajina pôvodu. Veď to žiadajú európsky spotrebitelia, tak prečo to neurobíme? Po druhé, e, veľmi ma prekvapilo e, to, čo ste odpovedali na otázku pani Notard týkajúce sa klonovania. Európsky parlament jednoznačnou väčšinou v roku 2008 zamietlo navrh o klonovaní. A pritom vy ste naznačili, že vy súhlasíte s klonovaním za podmienky, že bude nejaký spôsob e, etiketácie a naznačili ste, že technicky a právne je to možné, ale drvivá väčšina európskych spotrebiteľov nechcú konzumovať klonované meso a dnes vlastne nemajú na výber. A to je e, neakceptovateľný stav. Takže, pán komisár, čo by sa dalo urobiť aspoň e, do, e, dočasne nájsť nejaké prechodné riešenie, ktoré by uistilo európskych spotrebiteľov, že nekonzumujú klonované meso. E, v tejto veci by mala komisia konať veľmi rýchlo. Čo sa týka aspartamu, nedávno bolo stretnutie, bol tam, bol tam zástupcovia DG Sanko a EFSA. E, a e, správa EFSI týkajúce aspartanu bola e, vystavená palbe kritiky. Ja by som chcela vedieť, aký je váš názor na aspartam. Michel Rivezi, máte slovo. Ďakujem pekne za možnosť vás osloviť. E, Pán e, komisár, poskytujete nám informácie a zároveň máte odpovedať naše otázky. Endokrinné disruptory. Toho sa týka moja otázka e, môj list podpísaný šiestimi politickými skupinami. Tam sme žiadali, že by sa mali uplatňovať pri týchto disruptoroch kritéria, o ktorých hovorila EFSA. Týka sa to e, Stilbanu a Parabanu. I my máme otázky k používaným testom. Pri používaní endokrinných disruptorov v kozmetických výrobkoch, e, ak sa teda nevyužíva, e, nevyužívajú testy na zvieratách, tak potom naražeme na problém. Naražame na problém času expozícií a požiadavka na e, zaťažové testy by nemala narušiť zťaženie EÚ e, proti endokrinným disruptorom. Ďalej, otázka zdravotných pomôcok. E, v Marsej sa rieši prípad týkajúci sa implantátov pri, pri srčovaní prsníkov. Okrem toho sú problémy s tými e, bedrovi, nahľadami bedrových klbov. No a ešte ku chemickým e, testom, chemickým skúškam. Európska chemická agentúra e, podlieha teraz útoku výrobcovi produktu, ktorý je prípravkom proti zápalovým procesom a my. No a e, musíme si uvedomiť, že farmaceutické e, laboratória by nemali e, mať možnosť využívať existujúcu medzeru v európskej legislatíve. Ja mám otázku, pani Taylor. Minulý týždeň neprešla, neprešiel návrh škótskeho parlamentu ohľadom minimálnych cien pre alkoholické jednotky. Snažili sme sa tým bojovať proti nadmernej konzumácii alkoholu. Takže e, e, e, chcela by som vedieť, aký je váš názor na minimálne ceny alkoholických jednotiek. Pán Panajoci? Ako už povedal predsedajúci, Včera večer v trialogu sme sa dohodli s, e, e, s írským predsedníctvom a komisiou ohľadom cezhraničných zdravotných hrozieb. Toto rozhodnutie by malo byť prerokované aj schválené na júnovom plenárnom zasadnutí EPU. Je to, EP je to totiž naliehavá otázka E, veď e, je teraz problém e, s vírusom H7.9 v Číne. Zaoberá sa tým celosvetová zdravotnícká organizácia. A DG Sanko za komisiu zohral veľmi dôležitú úlohu pri rokovaní v trialogu. Tento vírus je podstata mojej otázky aký, aký, má, k tomu, eh, aký má na to pohľad Európska komisia, čo sa v tejto veci deje. Eh, je tu, eh, tento vírus môže byť prenesený z človeka na človeka. 25 prípadov detekovaných poviedlo k smrti a, to už, e, a, smrť nastala do dvoch dní po prenesení vírusu. Bisphenol A, to je druhá otázka. My sme žiadali, aby EFSA e, vykonala štúdiu e, zameranú na túto látku. Došlo ale k určitým prieťahom, avšak už teraz vieme, že vo Francúzsku 200 vedcov sa, tomu, sa tým zaoberá, e, predovšetkým aspektu karcinogénnych škodlivých účinkov. Vážení kolegovia, hovorí pani Akony, ja mám pre vás dve otázky. Poprvé, vlastne tá prvá otázka tu už viac menej zaznela, pretože sa týka klonovaného mesa. E, mesa sklonovaných zvierat. V súčasnej dobe pracujeme na správe, e, ktorá e, pojednáva o re- e, regulácii elektronickej identifikácie hovedzieho dobytka a klonovaná, otázka klonovania spada do tohto kontextu. Vy ste hovorili o legislatívom návrhu ktoré by mali byť prezentované v júli 2013. Toto ste avizovali v novembri 2012. Mohli by ste nám podať aktuálne informácie. 6. mája, táto je moja druhá otázka, 6. mája e, sa e, vlastne uviedol do života e, legislatívny balík, ale tvrdíte, že čakáme na posúdenie vplyvov zamerané na hovedzie a kozie meso v spracovanej podobe, a to predovšetkým. Chcela by som vedieť, aké sú výstupy e, z, tejto, z tohto posudzovania vplyvov. Vy ste nám vlastne slúbili, že nám poskytnete tieto informácie do konca roku, kedy budeme mať v dispozícii e, prezentáciu prehľad tohto posúdenia vplyvov. Ja teraz pracujem na systéme E, systéme elektronickej identifikácie hovedzieho mesa. E, toto má byť zakotvené v legislatíve, preto by som mala rada najaktuálnejšie informácie. Ďakujem. Slovo má pani Beliej. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán komisár, že ste medzi nami. Dnes poludnia k osivám sa budeme iste vrácať niekoľkokrát. Pre prečítame si váš návrh podrobne a potom sa k tomu vrátime. Zatiaľ by som vám chcela iba poďakovať vám i vašim službám na DG Sanko za odvedenú prácu a za výsledky, ktoré ste dosiahli pri insekticidoch obsahujúcich neonikotinoidy, ktoré sa nesmú zatiaľ používať. Myslím si, že to je veľký výsledok. A takisto to hovorí o dôležitosti zvažovania dopadov pri včelách a pesticídoch. Teraz sme s vašou pomocou jednoducho pozdržali možnosť aplikácie troch neonikotinoidov, ale je tu ešte ďalší, sulfosaflo, ďalšia látka. Ako mienite naložiť s touto látkou, kedy sa budú vykonávať hodnotenia vplyvu nových neonikotinoidov odov a produktov, ktoré patria medzi túto rodinu jedovatých látok. A po druhé, novelizovanie smernice o včelách. Rada by som vedela prečo. Komisia ešte zatiaľ nevydala štúdie dopadu k tejto veci. Slovo má ďalšia rečnička, pani Mažej Kukovič. Veci, o ktorých tu hovoríme, sú vzájomne prepojené a preto spolu so Slovinským inštitútom Boženej Európe som začala produkt Potraviny pre zdravie a pracoviská. Cieľom projektu bolo povzbudiť miestnu, miestne produkované zdravé potraviny a využiť rôzne typy plodín, ako napríklad cesnak alebo strukoviny a ďalšie. Niektoré z nich sú úplne zabudnuté a treba ich teraz dovážať. Mám dve otázky, pán komisár. Zdravie závisí od potravín, ktoré jeme. Vykonala komisia špecifické štúdie na tomto poli a ak áno, aké kľúčové záležitosti identifikovala? A po druhé, či dopad či bol e, hodnotený dopad týchto štyroch typov plodín, e, cesnak, strukoviny, berlis a buckwheat. Ďakujem pekne. Ďakujeme ďalšou rečničkou. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcela by som sa vyjadriť k nerovnováhám v oblasti zdravotníctva v rozličných krajinách v krajinách, na ktorých sa vzťahuje programovanie a v ostatných krajinách. Oznámenie Komisie o solidarite v oblasti zdravotníctva sa týka situácie, kedy ja som bola spravodajkyňou k podobnej tematike a potom sa publikovala do, dočasná správa o napredovaní v na tomto poli v roku 2012, ale zatiaľ sa to nepublikovalo. Čo sa týka faktu, že dostávame správy o tom, že situácia v mnohých členských štátoch sa zhoršuje, napríklad v Portugalsku, Grécku, Španielsku, myslím si, že by som chcela zopakovať svoju otázku, pán komisár. Ste si vedomi toho, že sa zhoršuje nerovnováha v oblasti zdravotníctva medzi krajinám, na ktorých sa vzťahuje programovanie a ostatnými krajinami? Budeme len pozorovať dopad politik úspor na oblasti zdravia? Ste si vedomi toho, ako škrtanie vplýva na zdravie? Pani Kadenbach. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem vám za vaše odhodlanie a zaujatie. Dúfam, že zostanete vy v úrade, keď príde na neonikotinoidy. Chcela by som podporiť Karla Hansa Florenca o tom, v tom, že je to oblasť, v ktorej sú mnohé otázniky. Nie je, tu, nie je to len o pesticídoch, súvisí to všetko aj s biodiverzitou. A takisto s návrhom textu o osivách. Neviem, či ste až taký entuziastický e, v tejto veci, pretože myslím si, že tento text obsahuje veci, ktoré by mohli mať negatívny dopad na biodiverzitu. Viete si predstaviť, že predložíme mnohé pozmenecie návrhy, ktoré by mali zlepšiť tento text smerom k zachovaniu biodiverzity a e, druhou hmyzu. Je tu prepojenie k osivám a myslím si, že sú aj vedecké dôkazy, ktoré sa čoraz viac hromadia o tom, že geneticky modifikované organizmy vplývajú na prírodu, napríklad na opeľovací reťazec, na hmyz, ktorý opeľuje plodiny. A my Myslím si, že na jednej strane treba predložiť dôkazy, že musíme naozaj sa vysporiadať aj s oblasťou GMO v rozličných členských štátoch EÚ. A na druhej strane pani Beren sa vyjadrila k mesu sklonovaných zvierat. Ja si myslím, že aj táto oblasť je niečím, čo volá po našej našom jasnom stanovisku takom, aby nás ľudia počuli a postaviť sa za biodiverzitu. Ďakujeme, to je koniec druhého kola otázok a teraz má slovo komisár. Pán komisár, môžete odpovedať na všetky tieto otázky vo zostávajúcom čase zasadnutia tohto výboru. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa pokúsim zoskupiť tieto otázky k pôvodnému, k označovaniu pôvodu som sa už vyjadril, keď sme hovorili o škandále s konským mesom v hovedzých výrobkoch. Nie je to zdravotná otázka, čo neznamená, že to nie je problém. Stále čakám na publikovanie vyhodnocovacej správy, ktorá má prísť do konca tohto roka. Dúfame, že to bude už na jeseň a v závislosti od tejto správy potom navrhneme ďalšie kroky. To neznamená, že nemáte pravdu. V niektorých oblastiach aj interne, aj externe budeme konať a je tu čoraz viac členských štátov EÚ a čoraz viac poslankyň a poslancov, ktorí lobujú za tento návrh a čoraz viac členských štátov EÚ v rade chcú, aby sa označovali potraviny pôvodom. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom, čo to znamená pôvod, či kde sa zviera chovalo, alebo kde šlo na porážku a tak ďalej. Aký bude, aké budú náklady tohto označovania pôvodu, to je tiež otázka, ale myslím si, že k tejto téme sa dá povedať, že to síce súvisí so škandálom s konským mesom, že trošku tento škandál urýchlil veci, ktoré sa už diali a ktoré sú tak či tak dobre pre spotrebiteľov, keď vidia, z akého pôvodu je potravina. Čo sa týka nespracovaných výrobkov, komisár zodpovedný za poľnohospodárstve za poľnohospodárstvo sa bude venovať týmto veciam. Malo by to byť harmonizované s označovaním spracovaného a nespracovaného mesa? Majú tieto dve veci byť harmonizované? pretože ľudia potom budú zmetení a keď sa na to pozriem právnickými očami, zdá sa mi to metúce. Len tu uvádzam túto otázku, že čoraz viac členských štátov je, sú za to, aby označovanie pôvodu sa napokon dotiahlo do konca. Máme tu termín, do ktorého treba veci dovršiť a zdravotnom balíčku to nie je síce zahrnuté, ale parlament určil termín. To znamená, že táto správa má byť hotová ani nie na konci tohto roka, ale už na jeseň. A do konca roka 2014 treba publikovať správu o rozšírení označovania krajiny pôvodu na ďalšie druhy nespracovaného mesa, výrobkov z mesa, napríklad hydinových výrobkov, výrobkov z oviec, kôz a podobne. Môžem vás ubezpečiť, že budem robiť maximum v tejto veci i berúc do úvahy ťažkosti, ktorým čelíme v tejto oblasti. Celkovo to bude znamenať zvýšenie administratívneho bremena, ale keďže sa to vyváži s ferovejším určovaním cien pri označovaní pôvodu konkrétnych produktov, myslím si, že to bude v poriadku. Čo sa týka včiel a myši, Ochrániť myši bude ťažšie asi, ako ochraniť včely. Myši nie sú také populárne a príjemné zvieratá pre ľudí ako včely. To neznamená, že by myše nemali svoju úlohu, ktorú hrajú v prírode, dokonca aj v kultúre. Spomenuli ste smernicu o tabaku lobbystov, ktorí lobujú za tabakový priemysel. A spomeniem tu niečo, čoho som sa dotkol už vo svojom expoze. Tí, ktorí sú proti tomu, čo navrhujeme v smernici o tabaku a dokonca ešte viac proti tomu, čo vy navrhujete vo svojich pozmeňujúcich návrhoch, lebo vy ste ešte prísnejší v nich v porovnaní s tým, čo navrhuje komisia. Tí, ktorí sú proti, tí neodmietnú. Tí jednoducho nepovedia nie smernici, tí iba budú robiť kroky, aby sa oddialili, odložili veci časovo. Ktorá rada má hovoriť o tejto smernici? Ministri zdravotníctva alebo ďalšie iné rady? Napríklad e, tam, kde sa bude hovoriť o konkurencie schopnosti? Čiže je to, je to zdravotná záležitosť alebo záležitosť konkurencie schopnosti? Podľa mňa je to primárne zdravotná záležitosť. Keď znížime o 2 čiže o 2,4 milióna počet fajčerov, to bude mať obrovské finančné dopady. Niektoré dopady budú negatívne a iné dopady budú pozitívne. A čo by mal urobiť komisár pre zdravotníctvo? Podporiť fajčenie, aby sa vytvorilo viac pracovných miest, alebo chrániť zdravie používateľov tabakových výrobkov? Áno, to je iba rečnícka otázka, ktorá už sama v sebe obsahuje odpoveď. Samozrejme, treba urobiť to, čo je bezpečné pre ľudí, to znamená, že treba zabrániť každému, aby využíval inteligentným spôsobom, respektíve zneužíval, vyhybal sa priamemu odmietnutiu smernice, ale robil všetko preto, aby táto smernica neprešla cez parlament, neprešla cez všetky orgány. To by znamenalo, že budú tlačiť na to, aby sa vymenoval nový spravodajca alebo spravodajkynia, tým získajú ďalšie tri roky a tak ďalej. Keď táto smernica do 3,5 alebo do 4 rokov nepríde do platnosti, keď prídeme o túto možnosť, ktorú teraz máme, tak všetko sa posunie o ďalšie 3 roky, nie len o tieto 3,5, čo máme pred sebou. Takže treba byť veľmi opatrný. Osiva. Pani Kadembach. Pokúšam sa tu hovoriť len fakty. Literatúra, ktorá bola posunutá komisárovi, poslankyňam, poslancom je istým podkladom, ale vždy treba odpovedať na strachy, ktoré sa vynoria, keď sa odsúva alebo po, umenšuje niečo, čo je tradičné a posúva sa do popríde niečo, čo je netradičné. To sa týka osív. Mnohé pozmeňujúce návrhy čo sa týka schválenia spolu zákonodarcu. To nebol nikdy zámer. Ja som vám vymenoval dôvody, prečo to nie je pravda, ale naozaj nie je zámerom komisie v žiadnom prípade e, istým spôsobom obmedziť používanie tradičných osív. Odsunúť ich na vedľajšiu koľaj. Nie, keď počúvate tie klebety o tom, aké tlaky sa vyvíjajú na priemysel osýb, nie je to pravda. Stanovisko komisie bolo vždy rovnaké. Teraz budeme hovoriť o vzťahu potravín a zdravia. Samozrejme, chronické choroby vyplývajú z výživy, zo spôsobov stravovania. Ďalej tu ale máme nedostatok fyzického pohybu, okrem výživy. A takisto spotreba tabakových výrobkov. A ešte alkohol sa tu spomínal. Pýtal, bola tu téma E, určovania ceny minimálnej jednotky alkoholu. Všetky štúdie, o ktorých ma informovali a ktoré sa týkajú opatrení, ktoré majú dostať pod kontrolu buď tabak alebo alkohol, všetky tieto štúdia doteraz ukázali, že v protiklade k tomu, čomu ľudia veria, najefektívnejšie opatrenia sú finančné. Človek by si myslel, že sú to vzdelávacie kampane proti alkoholu, proti fajčeniu, ktoré by boli najefektívnejšie, ale ja som bol veľmi prekvapený, keď som zistil, že vždy finančné páky majú väčšiu váhu, fungujú lepšie. Čiže ak by cena alkoholu sa zvýšila, ak by cena tabaku sa zvýšila, tak potom tí, čo fajčia, budú síce fajčiť ďalej, ale nie je do takej miery, do akej fajčili predtým. Má to dopad. Fyzick, fiskálne opatrenia majú dopad na fyzickú spotrebu alkoholu a tabaku. Čo sa týka ceno, e, určenie ceny a nezdravých potravín, vzťahu medzi týmito dvoma vecami, som veľmi rád, že vyjednávanie o minimálnych cenách stroskotalo. Povedal som verejne už predtým, že sme za tento prístup, ktorý zníži spotrebu alkoholu a ktorý je v súlade s európskymi zmluvami ako takými. Nerovnováhy. Počas môjho vypočutia som povedal, že politika kohezie, politika súdržnosti je dôležitá nielen z ekonomických dôvodov, ale aj zo zdravotných dôvodov. Máme tu strednú dĺžku života európskych občanov, ktorá sa líši od jednej krajiny k druhej a povedal som ministrom zdravotníctva, že je zbytočné vňukať nad škrtmi v rozpočte. Rozpočty zoškrtané budú. Už sú. Aj komisia dostala zoškrtaný rozpočet. Dokonca aj Sanko musel čeliť škrtom v rozpočte, takže namiesto toho, aby sme hovorili nechceme, nechceme, nechceme škrty v rozpočte, bolo by oveľa lepšie pokúsiť sa ovplyvniť tie rozhodnutia, ktoré sa týkajú rozpočtových škrtov. A to nie preto, že rozpočty na zdravotníctvo členským, členských štátov EÚ majú byť imunné voči škrtom, ale preto, že škrty sa majú robiť takým spôsobom, aby sme mohli minúť menej, ale stále si zachovať isté minimálne štandardy zdravotníckej starostlivosti. Ak sa ma spýtate, či tieto rozpočtové škrty ovplyvnili zdravotníckú starostlivosť, ťažko to nejako usúvzťažniť, čo, s čím súvisí, čo, čo ovplyvňuje. Pretože sú tu isté podmienky, napríklad e, otázka duševného zdravia, tá väčšinou nesúvisí s otázkami zdravotníctva, ale skôr s hospodárskou krízou, ale môžem ubezpečiť Estrelu, že komisia a určite nie Sánko e, nestrácajú zo zreteľa sociálny aspekt celej veci. Ja som bol na návšteve v Grécku a musím povedať, aj im som povedal, že sme tu na to, aby sme vám pomohli, nie na to, aby sme vás prinútili utiahovať si opasky. Hoci tu existuje systém úspor, ktoré, bude musieť, ktoré budú musieť zaviesť mnohé krajiny. Moderné technológie nám však môžu pomôcť pri tom, aby sme minuli menej, ale zároveň zaručili minimálnu úroveň zdravotníckej starostlivosti. Napríklad pôjdem do Severného Írska na budúci týždeň, aby som si preštudoval systém elektronického zdravotníctva, ako bol aplikovaný v Severnom Írsku, ako šetrí nákladmi. Myslím, že 20 tisíc pacientov participuje na tomto eh, experimentálnom počine a zdá sa byť veľmi zaujímavý. Pán Parňo spomenul cez hraničné zdravotné rizika. Ďakujem, že ste vyjadrili sa pozitívne k práci Sanka. Ja som sa bál, keď prišla smernica o cezhraničných zdravotných rizikách a mala byť schválená aj spolu zákonodarcom, lebo princíp subsidiarity je veľmi e, dobrý argument na to, aby sa komisia alebo parlamentu zabránilo zapojiť sa do nejakých aktivít. Ja o tom hovoriť nebudem, pretože to je záležitosť členských štátov. Nebudem sa tým zaoberať. A pri zdravotníckých záležitostiach princíp subsidiarity je ešte silnejší než pri iných veciach a to vysvetľuje, prečo o 12 mesiacov ministri zdravotníctva štátov EÚ, podobne ako poľnohospodári alebo ministri zahraničnej veci sa stretávajú iba dvakrát do roka. Ja sa pokúšam presvedčiť predsedníctvo, aby aspoň trikrát do roka sme sa mohli stretnúť, pretože máme tu lekárske prístroje, smernicu o tabaku, klinické skúšky. Ako môžeme očakávať, že ministri zdravotníctva sa rozhodnú o všetkých týchto veciach a nielen o legislatíve, ale aj o opatreniach, keď majú naozaj k dispozícii iba dve stretnutia, na ktorých sa stretnú s ostatnými ministrami z iných členských štátov EÚ. Princíp subsidiarity má aj ešte ďalšiu stránku ktorá na jednej strane hovorí, nemiešajme sa do veci členských štátov EÚ, ale v tých záležitostiach, ktoré sa dajú efektívne vyriešiť na úrovni členských štátov EÚ. V ďalších veciach, napríklad vtáčia chrípka alebo cezhraničná epidémie, nuž, tam môžeme byť zjednotení, bojovať proti tomuto ohrozeniu spolu. Ale princíp subsidiarity ako taký nás núti lepšie koordinovať. A preto som veľmi rád, že s vašou pomocou Cezhraničné zdravotné rizika ako téma sa e, uspokojivo vyriešili. Čo robíme teda, sedmička devine? No už doteraz VHO a vírus H79 no už e, doteraz bolo potvrdených 128 e, infekcií, 126 pacientov umrelo. Komisia monitoruje situáciu v úzkom kontakte s VHO a s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb. Je to príklad potreby koordinovanej reakcie. No a od 31. marca Európske centrum vyhotovilo dve hodnotenia rizik, ktoré, ktoré sa podelilo s členskými štátmi a tretie hodnotenie čo skoro vydá. Zdroj vírusu zatiaľ nebol, nákazy nebol zatiaľ potvrdený a doteraz ani neexistuje neexistuje dôkaz o prenosi človeka na človeka, aj keď ako eh, ste poukázali napríklad z minulosti, nedá sa to vylúčiť. No a bolo prešetrených viac ako 200 prípadov nakazením, no a E, neobjavil sa žiadny dôkaz o prenose človeka na človeka. Takže riziko, že sa rozšíri do Európy, je zatiaľ nízke. Ale ktokoľvek to bol v Číne a stal a ochorel potom, e, sa šetrí v Európe. No a preto máme nejakú dočasnú definíciu chrípky H7 N9. No a ako viete, nemá aj výbor EÚ pre zdravotnú bezpečnosť, ako aj pre časné varovanie, prevenciu. No a no, zasadnutie v tý, tejto otázke sa uskutoční zajtra. No a rovnako A tiež podporujeme len informácií pre tie členské štáty, ktoré chcú poslať zvorky do laboratória VHO v Veľkej Británii. Takže aj keď riziko je nízke, je dôľadne. No a ja som bol nedávno v Luxemburgu a prehľadal som, čo sa deje s týmito chorobami pred prepuknutím tejto alebo objavením tejto choroby som bol prekvapený, ale e, nemôžeme v týchto otázkach nikdy nejaký spokojný. A teraz e, dovoz eh, akejkoľvek jedinej z Číny je zakázaný do Európy. Myslím, že to bola väčšina otázok. No a teda ešte ten aspartam. Je stanovisko AFC. Treba byť, pri, malo byť pripravené, mali by sme byť my pripravení do jesene tohto roka. Prečo EFSA ešte nevydala toto stanovisko? To je kvôli vysokému počtu pripomienok, o ktoré, ktoré EFSA dostala. A preto oni sami požiadali o viac času a my sme túto požiadavku prijali. Bisphenol A tak ako akokoľvek, ako všetka ďalšie, všetky ďalšie látky. A možnosť je vždy dobrá, nejaký zákaz pomáha trhu a čakáme na EFSU. Aj k nemo, teraz endokrinné disruptory. Spolupracujeme s komisárom Potočníkom, s jeho generálnym riaditeľstvom a zúčastňujeme sa procesu kvôli dopadom kozmetiky, pesticídy a ďalej. A treba dať kritéria o endokrinných disruptoroch do konca tohto roka. Ďakujem pekne. Pán komisár, myslím, že ste zodpovedali, alebo na každom zasadnutí by sme sa mali o čom rozprávať. Iste mali všetci dosť otázok, pretože máme veľa práce Ďakujem vám veľmi pekne, mene všetkých kolegyň a kolegov, za túto výmenu názorov. Ďakujem vám za zodpovedanie našich otázok. A do konca mandátu máme ešte veľa pred sebou a ja dúfam, že raz skončí rozmotávanie kompetencií na rade. Správne o tom hovorili niektoré kolegyne a kolegovia zdravotnícky aspekt aspekt potravinovej bezpečnosti sú úzko prepojené. No a čím sa to viac bude rozdielovať a drobiť, tým ťažšie bude nájsť eh, nejakú dohodu. Vidíme to niekedy aj medzi sebou na výbore. Nuž a my sme sa rozhodli, že budeme proti rozdeleniu boli komisie. No a dúfam, že zdravotníctvo a potravinová bezpečnosť a aj bezpečnosť krmiu sa bude hodnotiť na jednom výbore. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Uvidíme sa na budúce. Ste tu vítaným hostom. Ďakujem pekne. Zasadnutie je ukončené a ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční 29. a 30. A tu v Bruseli. Želám všetkým dobrú chuť a tým, ktorí idú dnes domov, želám šťastnú cestu. Ďakujem pekne.